je navrh uznesenia Rady a komisie a takisto prehlásenie, ktoré sa týka 10. výročia masakru v Srebrenici, Európsky deň uctenia si pamiatky obetí a poprosím pána uh, premiéra, aby sa k tomu vyjadril v mene rady. Ďakujem pekne, veľmi pekne pán predsedajúci, pokiaľ o Srebrenicu. Ako dobre e, viete, e, Srebrenica to bol hrozný zločin, masaker viac ako 8 tisíc e, Bosniakov v Srebrenici a v okolí Srebrenice. To predstavuje jeden z najtemnejších momentov vôbec v dejinách Bosnej Hercegoviny, v dejinách bývalej Jugoslávie a aj v dejinách celej Európy. Bez pochyby ide o najhoršie E, najhorší masaker a najhoršiu udalosť, ktorá sa v Európe vôbec stala po e, druhej svetovej vojne. Keď sa na to pozriete teraz z odstupu, mohli sme toho spraviť oveľa viacej. Bola to, bolo to kolektívne zlyhanie celého medzinárodného spoločenstva vrátane Európskej únie. Je to e, veľká hamba a je nám veľmi ľúto, že sa to takto odohralo. Je našou politickou aj ľudskou povinnosťou, aby sme nedopustili, že sa Srebrenica niekedy v budúcnosti zopakuje. Pripomínanie si, eh, pripomíname si teraz 10. Eh, eh, výročie masakru v Srebrenice a o to viac ako, ešte viac ako v minulosti chceme vyjadriť náš súcit s obeťami tohto masakru a s ich rodinami. Rada, pripomínajúc rezolúcie 1503 a 1543 OSN, zdôrazňujú, že bezpodmienečná spolupráca s Medzinárodným trestným tribunálom pre Bielú Jugosláviu je e, veľmi e, základným, základnou podmienkou budúceho, budúcej spolupráce týchto krajín e, s Európskou úniou. A práve v tomto kontexte by bolo veľmi vhodné, keby sme Mm, takýto deň si pripomenuli, bolo by to, e, bolo by to isté vyjadrenie úcty obetiam Srebrenice, takisto by to bol aj krok smerom e, zmierne, e, k uzmiereniu, k zmiereniu v rámci tohto regiónu. Preto e, rada si myslí, že Srebrenica ako aj ďalšie zločiny v Bosne a Hercegovine, takisto aj inde e, v regióne e, západného Balkánu musia byť plne vyriešené, vyšetrené a ich pachatelia musia byť postavení pred súd. Počas celej histórie európska integrácia ukázala, že je e, prospešná pre vyriešenie nespravodlivosti z minulosti, takže musíme sa aj teraz e, pozerať smerom dopredu. Európska únia je integrujúci pardon, faktor, ktorý prispieva k a prispel k dosiahnutiu e, mieru a prosperity v Európe v poslednom polstoročí a práve preto by dosiahnutie mieru a stability na Západnom Balkáne a preto bude teda tento krok našou prioritou v rámci Eh, zahraničných vzťahov. Uzmierenie takisto otázka, ktorá je veľmi dôležitá eh, v rámci tohto kontextu. Takéto uzmierenie je veľmi náročné, pokiaľ najprv eh, nie je nastolená plná spravodlivosť po 13 eh, rokoch je veľmi eh, dôležité, aby sme túto hanebnú eh, udalosť konečne uzavreli. Karadžič ukazuje, a jeho zatknutie teda ukazuje, že neexistuje žiadna netrestnosť pre takéto hrozné zločiny ako ten, ktorý bol vykonaný v Srebrenici, ale Radko Mladíš naďalej uteka spravodlivosti a myslíme si, že takýmto spôsobom pomôžeme rodinám v Srebrenici Ehm, zmieriť sa s minulosťou a pozerať sa s nádejou do budúcnosti. Európska únia určite k tomu e, prispeje, ale treba toho urobiť ešte oveľa viac, aby sa e, Srebrenica ehm, e, ne, nevracala stále iba do tej svojej minulosti, smutnej minulosti, ale aby bola aj miestom, kde existuje aj istá nádej, istá budúcnosť. Medzinárodná spoločnosť samozrejme neexistuje, spoločnosť neexistuje v rámci vakua, práve naopak aktívne spolupracuje s mnohými aktérmi e, v regióne, veľa aktivít sa v tejto e, oblasti vykonáva. V budúcnosti Srebrenicu e, môžeme zabezpečiť rozvojom v oblasti ekonomickej, v oblasti sociálnej, tak aby sa obyvateľom regiónu Srebrenice darilo čas lepšie. A orgány Republiky Srbske, takisto aj Rada ministrov Bosny a Hercegoviny poskytujú financovania investície do regiónu Srebrenice. Poskytnuté zdroje boli určené pre e, obnovu Srebrenice, vrátanie rekonštrukcie, stavby, e, podpory obchodovania, podnikania, vylepšenia verejných zdrojov, pardon, verejných e, služieb, vzdelávania a tak ďalej. Pričom všetky tieto miestne snahy boli zároveň podporené zo strany konferencie donorov, ktorá bola pre Srebrenicu zorganizovaný takto pred rokom e, v, teda na jeseň roku 2007. Takže teraz máme novú príležitosť, nový rok poskytnúť ďalšie investície mestu a regiónu Srebrenica. Je veľmi dôležité, aby Srebrenica nikdy nebola e, zabudnutá, to, čo sa tam stalo, aby nikdy nebolo zabudnuté a aby snahy v tomto zmysle pokračovali aj naďalej. My všetci, medzinárodné spoločenstvo, aj e, miestne orgány spoločne spolupracujeme na tom, aby sme vylepšili e, životné podmienky v oblasti Srebrenice. Iba um, potenciál lepšieho života v tejto oblasti môže zničiť, e, pardon, znižiť politické napätie v tejto oblasti, vytvoriť priestor pre dialog a tým pádom umožniť aj, aj rodinným príslušníkom obetí možnosť posunúť sa v živote ďalej. To by bol e, najlepší e, možný spôsob vyjadrenia úcty obetiam Srebrenice. Ďakujem pekne, pani komisárka teraz. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, e, vážení poslanci. V júli 95 okolo 8 tisíc mužov a chlapcov bolo zabitých a v úvodokách zmiznutých v Srebrenice. Najvyšší súd medzinárodného spoločenstva nazval túto skutočnosť správnym slovom, teda genocidou. Tým, že E, budeme teda e, budeme samozrejme sa snažiť dosiahnuť e, spravodlivosť voči ľuďom, ktorí spáchali tento hrozný zločin, ale zároveň aby sme, je dôležité, aby sme podporovali aj rodiny e, obeti tohto masakra a preto vás žiadam, aby sme spoločne vyhlasili 11. júl za deň spomienky na Eh, masakre v Srebrenici. Je to eh, naďalej príklad hroznej eh, alebo strašnej hrôzy a neprestaviteľného smutku. Tento deň spomienky je veľmi dôležitý, pretože zabudnúť na také niečo sa nesmie. A v žiadnom prípade nesmieme umožniť niektorým ľuďom, ktorí do dnešného dňa odmietajú priznať si, čo sa naozaj stalo, aby si to mohli myslieť aj naďalej. Treba si uvedomiť to, čo sa naozaj stalo v júli 95 a treba uznať, že toto je podmienka preto, aby, dos, aby došlo k uh, zmiereniu v rámci celého regiónu. Pokiaľ vyhlásime tento deň za tie spomienky na obete e, e, v Srebrenici. Bude to, dúfajme, ďalší krok k dosiahnutiu takéhoto uzmierenia v rámci Bosny a Hercegoviny a v rámci celého regiónu. Myslím si, že by to bola dobrá príležitosť e, vyslať signál nielen rešpektu a spomienky, ale aj aký signál nádeje do budúcnosti, nádeje, pokiaľ ide o budúcnosť v Európskej únii a istého mm, zacelenia rán z minulosti. Ale samozrejme, nejde iba o nádej do budúcna. Je veľmi dôležitá aj otázka spravodlivosti. Je veľmi dôležité, aby všetci páchatelia týchto hrozných zločinov boli e, e, trestne stíhaní a boli potrestaní za zločiny, ktoré spáchali. Preto je neakceptovateľné, že po všetkých týchto rokoch naďalej generál Radko Mladič e, nebol zatknutý. Komisia plne podporuje prácu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Jugosláviu ICTY. Vítame skutočnosť, že Bosna a Hercegovina úzko spolupracuje s týmto e, tribunálom, aj to, akým spôsobom rieši e, tie e, prípady, ktoré boli z IKTY posunuté smerom dole na e, miestne súdy v Bosne. My chceme pozbudiť miestne orgány, aby naďalej sa v tomto zmysle snažili konať a aby zabezpečovali, že všetky zločiny, ktoré boli spáchané, boli naozaj potrestané. Vážený pán predseda, okrem spravodlivosti zo strany súdov môžeme poskytnúť aj druhú formu spravodlivosti pre obete a to síce lepšiu budúcnosť pre ich milosti milovaných, ktorí, e, e, ktorí prežili tento masaker a to je naša predstava o tom, akým spôsobom chceme, e, aby tieto krajiny v západnom Balkáne pokračovali alebo dosahovali pokrok v budúcnosti. Chceme, aby všetky tieto krajiny mali svoju budúcnosť v rámci EÚ, aby v Bosne a Hercegovine bola stabilita, aby nešlo stále iba o tie hranice, ale aby sa konečne vrátila aj dôvera do tejto do tohto e, regiónu. Samozrejme, bude to chvíľu trvať, ale pokiaľ nám niečo dejiny Európskej únie hovoria, je to, že tá snaha stojí za to. A my samozrejme túto úlohu, túto prácu za Bosnu a Hercegovinu spraviť nemôžeme. Oni sami budú musieť svoje výzvy um, splniť, ale my ich určite uh, v tomto podporíme, pretože veľmi chceme, aby táto krajina bola úspešná ako istý uh, triumf uh, ľudí, uh, ktorí prežili nad tými, ktorí to s nimi mysleli inak. Európskej partii ľudovej európskych demokratov głos zabierze pani poseł. Ďakujem pekne, teraz mene PPDE, e, pani poslankyňa Doris Pek, máte dve minúty. E, frau Kommissarin, nie wieder Krieg und nie wieder Ďakujem pekne, už eh, nikdy nie vojna, už nikdy nie koncentračné eh, tábory, už nikdy nie genocida. genocida. Po hrúzach druhej svetovej vojny Európa si nikdy nedokázala predstaviť, že by k niečomu takému mohlo dojsť a napriek tomu k tomu došlo v polovici 90. rokov, 6 rokov po páde Berlínskeho múru v spoločnom prerastanie z východnej a západnej Európy. K tomu naozaj došlo a to konkrétne v Bosne a Hercegovine. Chyby, ktoré spáchali, e, spáchalo mimo, e, medzinárodné spoločenstvo, ktoré dlhé roky prehliadalo e, tieto záležitosti a tým, že sa bezstarostne zaoberalo srbskou otázkou a bezstarostne potriasala si rukou s generálom Mladičom, sa vlastne stala spolupachateľom a vyjde z toho nepotrestane, pokiaľ sa neprizná, že sa vlastne nikdy vtedy vážne nezaoberala žiadnymi etnickými čistkami. Kto ochránil mladiča, kto mu ho chráni, kto mu pomáha sa schovávať a kto na ňo e, zvaluje ešte väčšiu vinu. Iní pachatelia tiež žijú na voľnej nohe a ešte čiastočne si kľudne žijú v Bosne Hercegovine a stýkajú sa s rodinami obetí. Preto sa musíme postarať o to, aby sa to všetko realizovalo nielen v Hágu, ale už na úrovni miestneho súdneho dvora v Bosne a Hercegovine, aby sme im pomohli sa s tým vysporiadať. E, takýto e, deň úctenia pamiatky pomôže všetkým zatriasť, všetkými zatriasť, uvedomiť si, že s nimi takisto smutíme, možno, že tento deň nám pomôže v tom, aby sme sa si prebudili e, vedomie Eh, od týchto zločinov aj od tých, ktorí doteraz neveria, že k tomu vôbec došlo. Máme určité videozáznamy a preto by sme mohli položiť eh, takýto eh, základný kameň pre ďalšie zmierenie bez toho, že by sme sa vysporiadali s tým, že došlo k masakru, bez toho nemôže dojsť k zmiereniu a k mieru. Musíme tiež odsúdiť pachatelia a to sme naozaj dlžní zatiaľ tým rodinám obetie. Ďakujem pekne a teraz e, strana európskych socialistov pán Richard Howitt. Much, Ďakujem pekne. Každý, deň, pardon, každý rok v Spojenom e, kráľstve, keď si pripomíname, pripomíname vojne 20. storočia, používame slova E, večer zomrú a ráno si ich pripomenieme. Sú to e, veľmi zaujímavé e, slova, ktoré sú veľmi dôležité pre mňa a pre mojich rodičov, ktorí obidvaja zomreli v druhej svetovej vojne a potom aj pre tie generácie, ktoré budú nasledovať po nás, aj pre tie táto pripomienka je, je dobrým vyjadrením úcty pre tých, ktorí, ktorí zomreli, ale zároveň je to pripomienka toho, že zlo existuje. Je to varovanie pre budúce generácie a je to istota alebo zábezpeka e, mieru aj do budúcich rokov. Také, také dôležité je pripomínať si takéto veci. Ako pani komisárka, komisárka správne e, povedala, uznanie e, musí prísť predtým, ako dojde k uzmiereniu e, pre budúce generácie. Všetci si uvedomujeme v súčasnosti, čo sa v Srebrenici v roku 95 stalo. Bolo tam e, zabitých 8 tisíc mužov a e, e, chlapcov, ktorí sa snažili ukryť v tzv. Bezpe bezpečnej zóne, tak ako bola vyhlásená OSN. Hoci to stalo už takmer 14 rokov dozadu, je iba veľmi správne, aby sme opäť si pripomenuli tieto obete, aby sme si pripomenuli e, e, veci, ako sa stali a tú e, hroznú rasovú nenávisť, ktorá viedla e, k, tejto, k tomuto skutku. Len e, minulý mesiac bola vytvorená Facebooku e, skupina, e, ktorá má viac ako tisíc členov, ktorá e, glorifikovala e, Srebrenicu E, to, čo sa stalo e, v Srebrenici. E, je to skupina, ktorá podporuje to zabitie bosnianských mužov a chlapcov len preto, že to boli muslimovia. A ukazuje to opäť, ako veľmi dôležité je, aby sme konečne chytili Radka Mladiča, pretože naďalej slúži ako akýsi vzor pre takýchto ľudí. Našťastie táto stránka, táto skupina na Facebooku bola zatvorená, ale e, predsa len sa na ňu stihlo zaregistrovať tisíc e, užívateľov Facebooku počas e, jedného mesiaca. Pripomenutie si tejto skutočnosti, tejto udalosti ukazuje jasne ľuďom, ktorí glorifikujú e, Karadžiča a Mladiča, že my nezabudneme na to, ako to bolo naozaj a že títo ľudia sú izolovaní vo svojich názoroch E, názoroch. E, bosniacké súdy e, pracujú v oblasti stíhania páchateľov týchto zločinov, ale samozrejme je tu otázka a problém toho, že mnohí príslu- rodinní príslušníci nikdy nemali možnosť rozlučiť sa so svojimi, teda s obeťami tohto masakru. Bohužiaľ, túto šancu už nikdy nedostanú, ale my môžeme spraviť aspoň to, že jej páchatelia budú E, spravodlivo e, stíhaní. Ja ďakujem pekne a teraz v mene skupiny liberálov pán poslanec Jelko Kači, nech sa páči. Európska únia temelí na spoznaní druge svetovne. Naša Európska únia pozná, čo všetko zo sebou priniesla druhá svetová vojna. Máme spoločnú minulosť, preto môžeme budovať aj spoločnú budúcnosť Srebrenica ukázala, že to, čo sme zažili počas druhej svetovej vojny, sa opäť zopakovala najhroznejším spôsobom. Srebrenica je symbolom eh, etnických eh, čistiek. Srebrenica je symbolom eh, vraždenia detí aj dospelých. Ide o vyvražďovanie národa. Srebrenica musí byť zabudovaná do našej historickej pamäti a taktiež musí byť symbolom toho, čo sa už nikdy nesmie stať na Západnom Balkáne. Musíme bojovať proti kolektívnej vine. Zodpovední za vyvražďovanie v Srebrenici musia byť postavení pred súd v Hagu, musia ísť do väzenia. Musíme im spoločne e, pomôcť vybudovať spoločnú budúcnosť pre občanov Srebrenice. Musíme sa pokúsiť vcítiť do traum ľudí, ktorí ešte stále žijú so spomienkami na tento zločin, ale bez svojich milovaných. Chcel by som sa poďakovať konferencii predsedov za to, že každý rok v Európskom parlamente si pripomíname túto strašnú udalosť v Srebrenici. Takto teraz budeme môcť plánovať spoločnú budúcnosť našich krajín aj s Bosnou a Hercegovinou. Teraz má slovo pán Horáček v mene skupiny. Prechádzajúci reči bol prerušený. Pán predseda, rezolúcia nachádza veľmi jasné slova porovnaní e, s rezolúciou OSN a s uzneseniami európskych inštitúcií. Bezpečnostná politika nestačila na to, aby zabránila strašným udalostiam v Srebrenici. Ešte vždy tu máme nedostatky v oblasti európskej susedskej politiky ako sa to ukázalo znova pri diskusii o konflikte v Gaze. Nesmieme nikdy zabudnúť na masakru v Srebrenici, preto vítame a podporujeme iniciatívu pripomínať si 11. jún ako deň venovaný práve týmto obetiam. Ale Musíme pomôcť tým, ktorí prežili. Musíme im pomôcť spracovať to, čo sa stalo. Je úplne nepriateľné, aby vinníci a obžalovaní boli ešte stále na slobode. Domnievam sa, že nielen mladíč, ale aj ostatní sa musia dostaviť a musia byť postavení pred súd. Ďakujem veľmi pekne. V mene GUE teraz odostávam slovo pánovi Erikovi Mejerovi. Pán predseda, slovo Srebrenica sa stalo slávnym práve z dôvodu zabitia 8 tisícov moslimov v roku 1995. Ich pozostali musia byť stále pred našimi očami. Musíme na nich stále pamätať. Co by som požiadať Európsku komisiu, aby ďalej podporovala projekty, ktoré boli vytvorené za účelom vzniku pracovných miest. Išlo o rozvoj cestovného ruchu. Nešlo by iba o pamätné miesto. Samozrejme, humanitárny zásah bol potrebný. Malo to byť bezpečné miesto, ale muselo byť jasné od samotného začiatku, že prítomnosť zahraničných jednotiek môže vyvolať iba falašné nádeje, ako to nakoniec teda aj dopadlo. Boli tam holandské jednotky a obete. Tam vôbec nemalo byť. Žiaľ, predseda stále prerušuje veľmi ťažké tlmoči. Teraz ozdávam slovo pánovi Bastianovi Belderovi. Sme všetci unavení, takže dodržiavajte čas, ktorý máte vymedzený. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V Srebrenici vidíme slzy na lícach ľudí. Boli tam ľudia, ktorí tam nechceli ísť, ktorí vedeli, že svoje deti už nikdy neuvidia. Mnohé bosnianské ženy plakali, pretože prišli o manželov a deti. A počujem hlasy týchto žien, tak ako počujem hlasy mnohých ďalších trpiacich žien. Teraz Európska únia sa zaoberá Západným Balkánom. Srebrenica je ešte stále tam. Je to symbol a musíme sa snažiť riešiť celú túto otázku genocídy. V tom čase v roku 1995 som pracoval pre holandské noviny a hambil som sa za to veľmi prázdne ponímanie bezpečného prístavu ako holandský občan si spomínam na mnohé príbehy. Môžem porovnať to, čo sa stalo v Srebrenici s tým, čo sa stalo počas druhej svetovej vojny. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. A teraz tu ešte máme pána Stojanova v tomto kole. Ďakujem pekne, pán predseda. My sme tu, stretli sme sa na to, aby sme si spomenuli na hrozný zločin, ktorý sa správne nazýva genocídou, obrovská tragédia v nedávnej histórii. Ale keď som si prečítal návrh uznesenia, ktorý je tu predložený, vidím, že tento návrh neodráža všetko, celý tento akt, len polovicu. No, mm, mená sú tu citované, Radko Mladič, Mladič Karadžič a tak ďalej, ale nevidím tu uh, E, mena tých moslimov, ktoré tiež spáchali zločiny v Srebrenici v tomto hroznom konflikte. Veliteľ moslimskej divízie, jeho meno tu vôbec nie je v tomto uznesení. E, tento na Vianoce 93 v jednej kresťanskej dedinke spáchal tiež zločiny a desiatky e, dedín boli zničené tiež moslimami. A toto tiež nefiguruje v tomto návrhu uznesenia. My nemôžeme e, pokračovať e, v nariadovaní stanovovaní dvojitých štandardov, keď ide o takýto akt. Kto tvrdí, že kresťania zabíjali moslimov a moslimovia nezabíjali kresťanov, tak to je pokrytec. Nikdy by neboli len masové hroby v Severnici, áno, tam k tomu prišlo, ale koľko týchto obetí bolo tiež kresťanov? Nie je možné sa tváriť, ako keby e, kresťania tu e, neexistovali. Ďakujem pekne. A teraz odovzdávam slovo pani Ibrisagič kan säga på två minuter när vi ska prata om och beskriva detta som har hänt i Srebrenica, när vi ska lära oss... Áno, čo sa dá povedať za dve minúty, keď hovoríme o tom, čo sa stalo v Srebrenici. A keď sa snažíme zistiť, akým spôsobom si máme pripomínať tieto udalosti. Čo sa vlastne ešte nepovedalo o Srebrenici? To sa tiež snažíme zistiť. Keď ste sa narodili v Bosne, keď ste utečenec. Môžete niečo podať ďalej. Čo by som mohla povedať, keby som nemala túto skúsenosť, pán Stojanov? Viem, čo sa vtedy stalo a môžem iba hovoriť o nádeji. O nádeji, že sa niečo zmení vo svete. Najhoršie je, keď ste ponechaní vlastnému osudu bez akejkoľvek pomoci. Spomínam si na plač hladných detí. A spomínam si na to, ako vyzerali ľudia, ktorí museli odsúvať mŕtve tela svojich rodičov. A spomínam si na dievčinu, ktorú držali vojaci, aby nemohla ísť so svojimi rodičmi. Moji príbuzní boli v koncentračných táboroch. Spomínal si na svoje zúfalstvo. Ja som nemala ani liter mlieka, aby som ho mohla dať svojim deťom. Nemôžem nikdy zavodnúť na ten pocit neopísateľnej izolácie. Keď pochopíte, že vaše trápenie a strasti niekto zneužíva, ale nejako tomu nemôžete zabrániť. A o tento pocit by som sa, pán Stojanov, chcela podeliť s ostatnými. Budeme o tom hlasovať v parlamente zajtra a to mi dáva tak trochu útechu. Ale nevráti mi to zavraždených členov rodiny. Dáva to však pocit, že Európa si to pripomína a že sa to už nikdy nestane. Dúfam, že sa budem môcť aj ja postarať o to, aby sa všetky krajiny na Balkáne stali čo najrychlejšie členom Európskej únie. Aspoň v tom môžeme dúfať po hanebnej neschopnosti Európy zabraniť tomu, čo sa stalo. Ďakujem pekne, hovorí predseda. Teraz odzávam slovo pani Wallis. Ďakujem. Pán predseda, pani komisárka, e, chcela by som sa vám poďakovať za vašu podporu dnes večer. Minulý rok v júli som mala privilegium, povinnosť a pokornú skúsenosť zúčastniť sa spomienkovej slávnosti v Srebrenici v mene nášho parlamentu. Poznamenalo ma to. Nikdy na to nezabudnem. Tisíce ľudí sa zhromaždili v horúcom júlovom slnku boli dôstojní, smutní a smutili za tými, ktorí zomreli. Ale musíme si to pripomenúť, pretože my všetci sme Európania. A je to pocit déjà vu. Je to pocit toho, že sme nič neurobili. Že sme sa stali komplicmi. Videli sme všetci televízii, čo sa deje a napriek tomu sme boli bezmocní. Nikdy nemôžeme povedať už nikdy, ale môžeme povedať, že si to budeme pamätať, že sa poučíme a pomôžeme ľuďom ísť dopredu. A o tomto by mal byť tento Európsky spomienkový deň. Nikdy nezabudnem na to, čo som zažil, nikdy nezabudnem na matky, céry, rodiny, ktoré som stretla v tom období. Dúfam, že prídeme s niečím trvalým a pozitívnym pre nich do budúcnosti. Ďakujem. Predseda, ďakuje. A teraz by som chcel odovzdať slovo rečníkom, ktorí sa hlasia. Pani Pleštická je prvá. Ďakujem, pán predseda. Podporujem stanovenie. eleven júla ako dňa spomienky na genocídu v srebrenici v ktorej sa medzinárodnému spoločenstvu nepodarilo zasiahnuť do konfliktov a ochrániť civilné obyvateľstvo. pokladám to za najlepší prostriedok na prejavenie úcty obetiam masakru. v priebehu niekoľkých dní plných krviprelievania po páde srebrenice zahynulo viac ako eight tisíc mužov a chlapcov uskutočnili sa deportácie tisícok žien detí a starých ľudí a znásilňovania veľkého počtu žien. nikdy nesmieme zabudnúť na obete brutálnych činov počas vojny v bývalej juhoslávii. verím že všetky krajiny západného balkánu podporia uznanie tohto dňa. musíme vyslať jasnú správu budúcim generáciám aby nedopustili nikdy viac žiadnu srebrenicu. verím že bude vyvinuté ďalšie úsilie na postavenie zostávajúcich osôb naďalej unikajúcich pred spravodlivosťou pred súd aby mnohé rodiny získali definitívnu istotu o osude svojich otcov synov manželov či bratov. ďakujem. Uh, Dépasser les tensions du passé pour keď sa chceme vyhnúť všetkým týmto e, napätiam z minulosti, aby sme zabezpečili e, kľud na západnom Balkáne, musíme sa odvratiť od histórie. Spomeňme si na 11. júla, pretože je to symbolický, excelentný akt, ktorý má viacero cieľov. Najprv je to vzdanie holdu všetkým tým e, obetiam, ako aj pozostalým ich rodinám, takisto pripomenúť občanom, aby boli ostražití aby reagovali proti takýmto krutým činom. Európska únia musí prijať také opatrenia a mať ozajstnú obranú a bezpečnostnú spoločnú politiku, ktorá by bola schopná zasiahnuť za, e, pri obraňovaní princípov a našich hodnot. A takisto, pokiaľ ide o krajiny Západného Balkánu, ktorí majú prirodzený, e, prirodzenú snahu v, sa ku nám pridať, e, snažiť sa s nimi spolupracovať bez obmedzení, takisto podporovať Medzinárodný trestný súd, aby títo zločinci boli predvedení pred súd. Vidíte, moja generácia sa snaží podporiť tú budúcnu, aby sme neboli, e, nepáchali to isté, tie isté e, chyby ako v minulosti a boli sme e, hrdí na seba. Ďakujem pekne. Pán Kačin. Rád by dokončal svoj govor, ker so me sorodniki žrtev prosili. Ďakujem. Chcela, chcel by som ukončiť to, čo som začal rozprávať, pretože príbuzný obeti ma poprosili o to, aby som sa poďakoval za vaše porozumenie. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili dnešnej diskusie. Ešte chcel by som dodať dve vety. Toto nie je venované minulosti, hoci sa tu hovorí aj o mŕtvych, ale je to venované aj lepšej budúcnosti živých. Ďakujem pekne, pán poslanec Chirita.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 este o lecție tragică a istoriei din care noi putem să înțelegem încă o dată necesitatea de a dezvolta capacitatea Je to naozaj tragický moment histórie a musíme sa na základe nej sa snažiť e, rozvinúť naše e, snahy, naše aktivity, ktoré by boli operatívne v rámci našej e, susedskej politiky a tak ďalej. Prečo? Aby sme bojovali proti takým javom, ako je porušovanie ľudských práv v regionálnych konfliktoch, proti regionálnym extrémistom a takisto proti separatistom. Tí, všetkým tým, ktorí spáchali Srebrenicu. Preto potrebujeme oveľa e, silnejšiu politiku, e, potrebujeme pracovať tak aj na provencii politiky, aby sme takto nezabranili e, týmto hrozným čitom. Ďakujem pekne. A teraz poprosím o zhrnutie tejto diskusie, poprosím túto pána podpredsedu vlády, aby tak vykonal. Chairman. Pán predseda, vážení pani a pani poslanci, a poslankyne. Dovolte, aby som uzavrel dnešnú rozprávu o Srebrenici. Chcel by som vás v prvom rade uistiť, že rada je naďalej odhodlaná postaviť predsud páchateľov z verstiev na Balkáne, ale v iných regiónoch. Naša misia ESDP v Bosne a Hercegovine naďalej podporuje súdny tribunál pre bývalú Juhosláviu. Srebrenica zostane aj naďalej citlovým faktorom v politickom živote Bosny a Hercegoviny a aj v živote širšej medzinárodnej komunity. Chcel by som vyzvať politických vodcov v Bosne a Hercegovine, aby sa zdržali toho, aby využívali túto strašnú historickú udalosť pre svoje politické účely. Mali by sa radšej aktívne angažovať v zlepšovaní života svojej krajiny. Mali by pokračovať v ceste vpred. A to nielen v Srebrenici, ale celkovo v Bosne a Hercegovine. Ak došlo k Srebrenici, práve preto, že tam nebolo dosť európskeho ducha, tak potom by sme mali urobiť všetko, čo je v našich sílach, aby sme pomohli tejto krajine ubrať sa správnou cestou, teda cestou k Európskej únii. Prvý veľký krok EÚ sa dosiahol už podpisom asociačnej dohody, čo bol vlastne začiatok dlhého procesu vstupu do EÚ. Lenže treba o mnoho viac, treba viac odvahy a dôvery, aby došlo k zmiereniu s hmatateľnými perspektívami integrácie. My všetci sme povinni nerobiť obete zo živých. Toto je náš záväzok pre budúce generácie. Ďakujem pekne. A teraz pani komisárka. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci a poslankyne a pani Ibris Sagič. Bola som jednou z tých, ktorí sledovali televíziu, keď sa diali tieto veci. A všetci sme si mysleli, že tie bezpečné stanoviska budú bezpečnými stanoviskami. A preto sme všetci boli šokovaní tým, čo sa naozaj stalo, keď sme pomaly si uvedomovali realitu. A naozaj si myslím, že v Európskej únii sme sa učili iba na vlastných chybách a na krutých chybách, čo sme urobili zle. A to všetko sa snažíme napraviť našej spoločnej bezpečnej, bezpečnostnej zahraničnej politike. Videli sme, že sme neboli zjednotení a práve kvôli tomu došlo k tomu strašnému masakru. Preto môžem iba znova zdať hold aj vám všetkým, ktorí ste tu dnes, za to, že ste sa tak otvorene vyjadrovali o zmierovaní tí, ktorí majú v živej pamäti to, čo sa tam stalo, to musia považovať za veľmi ťažké. Ale je tu možnosť, aby Bosna a Hercegovina bola v budúcnosti členom Európskej únie. A možno to je niečo, čo pomôže zmieriť sa všetkým týmto národom, ktoré sú tam a taktiež zmieriť sa s tým, čo sa v minulosti stalo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Máme tu šesť návrhov uznesenia, ktoré boli predložené politickými skupinami. Hlasovať o uznesení sa bude zajtra. Bola to dlhá rozprava. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým za to, že ste tu zostali. Teraz končím rozpravu. Ďakujem veľmi pekne a dobrú noc.